týchto e, ľudí prijali vo svojich e, kanceláriách, aby ste počúvali, čo vám hovoria, aby ste takisto podpísali petíciu v ich prospech. Ďakujem. Pani Doyle, nech sa páči.